na európskej pôde. Príslušné francúzske orgány ma informovali o zvolení nasledujúcich osôb s účinnosťou od 16. maja 2012. Ide o pána Erika Andrieu, ktorý nahradza pána Kadra Arifa. Ďalej je tu pán Jean-Jacques Bisset, ktorý nahradza pána Pascala Kamfana. Pán Karim Zeribi, ktorý nahradza pána Vansana Pejona. Vítam tu srdečne kolegov. Pripomínam, že pani Andriu Pisep a Seríby podľa ustanovení rokovacieho poriadku sa bol účastňovať s plným právom na zasadnutiach Európskeho parlamentu a jeho orgánov za predpokladu, že vydali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiaden úrad nezlučiteľný s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Takže ešte raz, páni, srdečne vás tu vítam. Pán kolega Azariby ma zároveň informoval, že bude patriť do skupiny zelených ale. Príslušné maďarské orgány